Petra A teraz e, máme na programe Otázku na zodpovedanie boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účelo sexuálneho a pracovného vykoristovania v EÚ. Začnem tým, že dám slovo pani Koráca Bild ako autorke na dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár. Pán predseda, pán komisár. Desetky tisíc žien a detí práve teraz sú sexuálne zneužívané v Európe. EPP podporuje túto iniciatívu spojiť sily e, cez politické skupiny, aby sme ukončili túto tragédiu. Dnes sme spojení a chceme vyzvať členské krajiny, robili viac, rýchlejšie a lepšie, aby zastavili obchodovanie s ľuďmi na Sicílii bolo príjmacie centrum a ľudia, a lekári mi tam povedali, pozrite sa, nie je tu ani jedna žena či dievča, ktorá by nebola znásilnená na ceste do Európy. Ich príbehy sú otrasné. Môžete ich čítať na ich telách. Pán predseda, nastal čas aby tu bola smernica proti obchodovaniu plne schválená vo všetkých členských krajinách. Obchodovanie je vysokozisková a nízkonákladová činnosť na úkor žien a dievčat, čiže vyzývame členské krajiny a robili viac, bojovali beztrestnosť, ochraňovali obete, aby sa navýšila policajná a justičná spolupráca s Europolom, s Eurotrustom a tretimi krajinami, aby sa zaistilo, že pašeráci budú postavení pred spravodlivosť, aby sa skončila prostitúcia, zneužívanie online a aby sa eh, eh, tí, ktorí eh, spotrebujú tieto služby, aby boli potrestaní. A je na čase, aby obete sa cítili bezpečné, potrebujú psychologickú podporu, prístup k reproduktívnym zdravotným službám. A samozrejme, potrebujeme vyčleniť aj zdroje, aby sme Eh, podporili túto činnosť. Tiež musíme zaistiť, aby členské krajiny plánovali eh, smernicu pre obete. Čo sa stalo v Líbii je úplne nepriateľné v modernej dobe. Je to nové otroctvo musíme naliehavo konať v Líbii a tie pašeracké cesty eh, majú rodový rozmer dochádzajú e, až e, sem k nám. Nemali by byť miesta, kde sa títo pašeráci môžu skryť. Ja som autorka, ak dovolíte, pán predseda, chcem dokončiť. Vítame angažovanosť komisie, ale znovu žiadame novú stratégiu proti obchodovaniu s ľuďmi po roku 2016, aby ako EPP a chceme Eh, sa angažovať k nulovej tolerancii smerom k obchodovaniu. Pán predseda EPP je tu a snaží sa, aby to bola smernica od roku 2011. Sme tu, aby sa implementovala táto smernica od roku 2016. My neprestaneme, nastal čas pre členské krajiny, aby konečne prešli od slov k činom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Kolegyňa, dovolte mi pripomenúť vám, že ste siedmi autori preto máte obmedzenie časové, takže z toho dôvodu som sa vás snažil upozorniť na časový limit. Ďalej má slovo pani poslankyňa Garcia Perez na dve minúty. Nech sa páči, Irače. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V modernej Európe 21. storočia stále máme sexuálne, sexuálne otrokyne. Bo otrokov stále sú tu ženy, ktoré sú pracovne zneužívané pokročila Európa 21. storočia má viac ako 50 tisíc žien a dievčat, ktoré každoročne prechádzajú cez naše hranice v rukách mafiánskych skupín organizovaného zločinu. Môžeme im dať mená, priezviska, tváre, fotky, to sú ženy, ktoré sú nútené robiť prostitúciu. Sú to ženy a deti, ktoré sú, ktorým je vyhrážané, že budú, po, budú zabití alebo poškodení ich, ich rodiny príslušníci a sú vrhnuté do bordelov, kde musia pracovať. Um, tam vytvárajú dlhy, musia stále splácať vlastne týmto mafiánom. Um, sú to peniaze klientov, ktorí tam prichádzajú a sú to peniaze, ktoré končia vo vreckách mafiánov a zločincov. Sú to peniaze klientov, opakujem a počerkujem, ktoré končia v rukách rukách zločincov. Pretože mm, sú ľudia, ktorí ešte stále hovoria, že prostitúcia je len vlastne vykonávanie slobodného povolania a niekto sa proste rozhodne, že bude to robiť so svojím telom a so svojím životom a má na to mať právo. Ale my hovoríme v Európe práve preto o legislatíve, pretože bez klientov by neboli um, páchatelia, ktorí majú plné vrecka. A ďalšiu vec treba otvoriť a to je otázka pracovného zneužívania Skupina socialistov počas mesiaca júl bola na eh, ostrove Sicília v zóne Aragoza, kde navštívila zónu, kde na poliach pracujú ženy, väčšinou rumunské ženy, ktoré sú pracovne zneužívané ktoré pracujú na slnku eh, za menej ako 3 eurá za deň eh, v katastrofálnych podmienkách. Vo všetkých týchto podmienkach sú ženy častokrát um, zneužívané um, tak sexuálne, ako aj pracovne. Majú to spoločný menovateľ. Sú to ženy, ktoré sú zraniteľné a ktoré trpia. A práve preto komisia aj členské štáty musia začať stratégiu boja proti obchodovaniu so ženami a zároveň pre dôstojné zaobchádzanie so ženami a dievčatami. Treba vytvoriť také nástroje a také legislatívne dokumenty, ktoré budú účinné. Je to naša zodpovednosť, je to naša povinnosť. Neodvracajme od toho zrak, tak a počúvajme hlas týchto žien. Neexistuje žiadna výhovorka preto, aby sme neriešili tento problém. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán poslanec Gerike na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, kolegyne, kolegovia. Tie čísla sú strašné. V celej EÚ sú 10 eh, tisíce eh, obetí eh, obchodovania s ľuďmi, ženy, dievčatá sú z toho tretiny a to neznáme číslo je ešte vyššie a naozaj nie sú spolahlivé čísla a ani nikdy nebudú spolahlivé čísla obchodovaní s ľuďmi, ale to nám nesmie brániť v tom, aby sme robili všetko, pretože budeme bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, nutenej prostitúcii, e, zneužívaniu detí a obchodovaniu s drogami. Každá obeď je obeď naviac. Ľudia nútia iných ľudí za nedostojný podmienok pracovať a to na celom svete. Aj uprostred Európy existuje nútená práca, väčšinou je neviditeľná. Nie len v prostitúcii, ale aj v stavebnice, v hoteloch, v reštauráciách, v obatrovateľskej službe, v opratovacích službách alebo vo výrobe eh, alebo v masovej produkcii sú ľudia vykoristovaní a zneužívaní. A hovorme aj jasne o prostitúcii a ne, nezakrývame si eh, pravdu. Eh, viac než 90 Eh, prostitúcie v Európe, v kluboch, na uliciach eh, nerobia ľudia dobrovoľne. Sú to obete násilie, sú to ženy, ktoré prišli do Európy v nádeji, že každý mesiac budú môcť domov posielať peniaze, aby mohli živiť svoje deti. A teda musíme na eh, všetko toto kriminálne násilie reagovať. Nesmieme, dávať, nesmieme to vôbec tolerovať. Potrebujeme nordický model proti nutenej prostitúcii. Potrebujeme plnú spoluprácu bezpečnostných zložiek v Európe proti obchodovaniu s ľuďmi. Potrebujeme európsky vyhľadávací systém e, mm, hľadaných detí. Potrebujeme e, teda koordinovaný systém, nulovú toleranciu proti akémukoľvek obchodovaniu s ľuďmi a to hneď, nie zajtra. E Ďakujem. A e, teraz má slovo pani poslankyňa Mlinár. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, kolegyňa, kolegová, väčšia mobilita pracovných síl je často vyjadrované želanie v Európe, pretože chybajúca mobilita je jedno z obmedzení trhu, e, vnútorného trhu. Ale v niektorých oblastiach máme väčšiu mobilitu, než by si človek e, pre, vedel predstaviť a než by sme si mohli aj prijať. Ja som sa v, m, veľmi intenzívne zaoberala správami, ktoré hovorili o tisíckach žien, ktoré žijú E, napríklad e, a pracujú v polnohospodárstve na Sicílii ako moderné otrokyne. Sú takmer e, nezaplatené, aj keď 12 hodín denne pracujú v obrovských horúčavách. Približne 7,5 tisíca žien, najmä z Rumunska, pracuje v týchto podmienkach ako moderné otrokyne. Avšak všetci vieme, že tieto oficiálne čísla pri obetiach zneužívania a vykoristovania sú naozaj iba špičkou ľadovca. A keby tieto ženy po a, a keď sa tieto ženy vlastne potom náročnom vnímajú konečne E, uvoľní majú oddychovať, tak na nich čaká iná forma zneužívania, sexuálne obťažovanie, vykoristovanie, či už majiteľom pozemkov, sprostredkovateľom e, práce, s známymi alebo priateľmi a musíme sa postaviť z očí v oči tejto skutočnosti a musíme povedať nahlas, že moderné otrostvo existuje nie tisícky kilometrov vzdialené na inom kontinente, ale tu priamo medzi nami v Európskej únie a nie len v Taliansku, ale aj v iných členských štátoch. Dve tretiny e, týchto e, ľudí sú občania EÚ, väčšinou sú to ženy a dievčatá a často sú vykoristované e, teda často sú mm, prevádzané cez hranice za účelom sexuálneho vykoristovania. A máme aj morálnu povinnosť chrániť týchto ľudí, ktorí prichádzajú z jednej krajiny do druhej a teda e, riskujú, že budú veľmi e, e, závažne zneužívané. Preto je potrebné pravidelne realizovať kontroly, aby sme predchádzali týmto prípadom zneužívania a, a aby sme e, potrestali a predvedli pred spravodlivosť páchateľov. Ako spoluspravodajkynia v tejto správe sa e, intenzívne budem zasadzovať za ochranu dotknutých osôb. Obete potrebujú cieľovnú podporu, informácie o svojich právach, e, spolahlivé E, presadzovanie práva a e, trestné stíhanie pre ich e, trizniteľov. Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Björk na dve minúty. Pani poslankyňa Björk. Ďakujem pekne, pán komisár Avramopoulos, vážení kolegovia. Viete, že už sme dlho žiadali, aby sme mali e, stratégiu, ale komisia ju nepredložila. Ja som predložila, e, teraz máme tu e, samozrejme zoznam opatrení, čo je vítané, ale nestačí to, nie je to stratégia, nie je to také záväzné, nie je to rovnako systematické a záväzné. Ale napriek tomu je dôležité, že sú tu teda navrhované opatrenia. Hlavne v obchodovaní e, s ľuďmi v Európe ide o e, ženy a dievčatá, ktoré sú zneužívané aj na sexuálne vykoristovanie. Čiže musíme kriminalizovať tých, ktorí zneužívajú e, obete obchodovania s ľuďmi. A čítam tu zo strany komisie, že komisia chce vyzvať členské štáty, aby kriminalizovali tých, ktorí vedome zneužívajú alebo využívajú služby obetí e, obchodovania s ľuďmi. Ale problém v tomto je komisia, že ak e, to niekto robí vedome, tak treba to dokázať, že e, to bolo vedomé, čiže sa to stiažuje vlastne v tom presadzovaní práva, potom to trvá ešte dlhšie. Francúzsko, Švédsko, Norsko, Írsko najlepšie vlastne dosiahli pokrok v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. E, my sme si už dávno povedali, že je naozaj e, na čase skončiť e, tento patriarchálny toto, to, systém, že si môžu jednoducho kupovať môžu takéto služby. Vo Švedsku sú teda aj proti takýmto aj zneužívaniu moci a tak ďalej. A treba pod, podporiť eh, ženy, ktoré sú zneužívané v prostitúcii, tak ako teraz eh, eh, prezentujete vo svojom zozname opatrení, ale treba si priznať aj to, že ak neurobíme nič s tým dopytom, ak neurobíme nič proti tým, ktorí kupujú e, v, tejto, v tomto prostitučnom priemysle, tak budeme stáť len stále na mieste a budeme prešlapovať a nikam sa to e, nedostane. Sú, existujú efektívne opatrenia, ale treba ich aj prijať. Naozaj treba zasaviť aj tých, ktorí e, tvoria dopyt po týchto službách. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. A teraz dostane slovo pán poslanec Urtasun na dve minúty. Nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci Castaldo. Treba si uvedomiť, že obchod s ľuďmi v Európskej únie je rastúci problém. Podľa dát Európskej komisie 76 obetí sú ženy, 15 sú mladiství. V rokoch 2000 až 2000 2014 bolo 26 e, tisíc obetí a videli sme, že tam bol veľmi malý počet odsudených alebo vyriešených prípadov, takže e, je to pritom e, reálny počet môže dvojnásobne až trojnásobne väčší, lebo veľký čas prípadov utečie štatistikám. Aktuálna kríza utečenecká je využívaná rôznymi zločineckými skupinami, ktoré identifikujú najzraniteľnejšie osoby, najmä dievčatá a ženy a vlastne zneužívajú uchádzačov o azyl, ktoré prichádzajú do Európy alebo sa už nachádzajú v rôznych táboroch. Sú to stovky tisíc žien a detí bez prievodu, častokrát detí, ktoré sa nachádzajú v Grécku, Bulharsku, Rumunsku a Taliansku. A je tu naozaj mnoho možností, ako tieto osoby môžu sa ocitnúť v zločineckých rukách je tu drastický nárast žien a detí, ktoré sa stávajú obch- predmetmi obchodu s, s ľuďmi s cieľom sexuálneho otroctva. V medzi septembrom a oktobrom, medzi septembrom a januárom 2017 sme videli, že ehm, veľká väčšina, nadpolovičná väčšina e, žien a dievčat na úteku bola identifikovaná ako obete sexuálneho násilia a zneužívania. Takisto 26 žien eh, bolo vlastne zastrelených predtým, ako sa dostali na talianské pobrežie práve kvôli tomu, že eh, vlastne sa stali už neužitočnými sexuálnymi otrokyňami. Ako Európska komisia naozaj musí konať. Máme v rukách veľmi silné nástroje, ktoré by sme mohli použiť a je naozaj nevyhnutné, aby sme za konkrétnym a zásadným spôsobom zasadili v tejto téme. Komisia by mala byť veľa prísnejšia a mala by zavezovať členské štáty, aby naplno nasadili tieto nástroje, ako sme už hovorili skôr. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme naplno mobilizovali všetky nástroje máme a vytvorili komplexnú politiku zo strany európskych inštitúcií, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu. A práve preto, pán komisár, dnes budeme veľmi pozorne počúvať, aké konkrétne aktivity predstaví Európska komisia, aby sa vysporiadala s týmto hrozným fenoménom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. A teraz ešte slovo dostane pani poslankyňa Ajuto na 3 minúty. Nech sa páči, Daniela. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne, pán komisár. Ani dnes, e, napriek tomu, že máme smernicu z roku 2011-36 e, ohľadom e, ochrany obetí obchodu s ľuďmi a trestania páchateľov obchodu s ľuďmi, napriek tomu tento fenomén nejakým spôsobom nedokážeme kontrolovať. Keď sa pozrieme na dáta, tak vidíme, že to je drastický nárast. Ako veľmi dobre vieme, v tomto svete, v tomto svete šedého obchodu s ľuďmi sú ženy a dievčatá a deti častokrát hlavnými obeťami. Komisia reálne monitoruje to, že 76 um, obetí sú ženy, zvyšok sú mladiství. Sú to vlastne obete, ktoré sú násilne privedené do Európy, eh, ktoré je slobovaný lepší a krajší svet a, a potom sú vnútri našich hraníc e, hodené do, e, do katastrofálnych podmienok, kde žijú možno ešte v horších podmienkach než vo svojich krajinách pôvodu. Sú sexuálne zneužívané alebo sú využívané na čiernu prácu, e, zneužívané zločineckými organizáciami a skupinami. Podľa skupiny UNDOC každý rok zločinecké skupiny v Európe zarábajú 3 miliardy dolárov práve vďaka obchodu s ľuďmi a to s jediným cieľom e, sexuálneho obchodu alebo sexuálneho zneužívania týchto ľudí. Veľmi dobre vieme, že veľmi často je obchod s ľuďmi úzko spojený aj s migračnou krízou, ktorá vlastne z juhu a východu zasahuje Európsku úniu. E, predovšetkým je veľmi e, citeľná v Grécku a Taliansku. Komisia musí prijať špecifické opatrenia, preto aby sa vysporiadala s touto krízou. A nemôžeme, nemôže komisia prenechávať všetko bremeno zodpovednosti na ramena týchto štátov. Je naozaj dôležité, aby sme nasadili maximum eh, kapacít na ochranu hraníc a musím povedať, že je smutné, že musíme komisie pripomínať to, že komisia nie je len cieľ, um, ktoré, ktorý využívajú tieto zločinecké skupiny. Veľmi často únia je aj pôvod uh, tohoto obchodu s ľuďmi. Práve tu vzniká dopyt, práve tu vznikajú um, skupiny, ktoré vlastne iniciujú tento obchod. Uh, sú to častokrát vlastne ženy, ktoré sú um, priamo objednávané alebo ktoré sú určené pre uh, sexuálne otroctvo v Európe. Takže v tomto smere si treba uvedomiť, že uh, zneužívanie e, vnútornej nerovnováhy v Európskej únii a ekonomických nerovnováh je veľmi zásadným problémom. Takže treba si uvedomiť, že Chudoba je častokrát endemická v mnohých členských štátoch a je to ten hlavný nepriateľ, ktorý ja zdá najnepriateľ, naj, najväčším nepriateľom. Lebo ten práve povzbudzuje zločinecké skupiny, ktoré vlastne vznikajú vnútri našich hraníc a iniciujú práve takýto obchod s ľuďmi aj vnútri Európskej únie. A práve preto si musíme uvedomiť, že my všetci musíme veľmi jasne sa pýtať, aké budú konkrétne aktivity, aké budú konkrétne kroky, ktoré Európska komisia spraví preto, aby reálnym spôsobom čelila tomuto problému. Musíme predstaviť systém nulové tolerancie. Je dôležité, aby sme sa jasne vymedzili voči obchodu s ľuďmi, pretože ako veľmi dobre vieme, toto je forma moderného otroctva, ktorá je v ostrom kontraste s chartou základných práv a slobod Európskej únie. Ďakujem pekne. Grazie, grazie kolega. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Teraz má slovo vážený pán komisár Avramopoulos, ktorý vystúpi v mene komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi začať tým, že vyjadrím svoje poďakovanie kolegom zo všetkých politických rodín, ktoré iniciovali túto dnešnú diskusiu, ktorú máme. Je to naozaj vhodne načasovaná diskusia, treba povedať, a je to diskusia o téme, e, ktorá má vysokú citlivosť, a to nad rámec všeobecného záujmu a potreb našich občanov. A opäť vďaka tejto snemovni chcem poďakovať za jej kontinuálnu podporu a záujem o náš spoločný boj proti tomuto e, opovrhnutia hodnému fenoménu. Som si istý, že všetci sa zhodneme v tejto sále na tom, že keď sa vysporiadame, alebo keď sa potýkame s obchodom s ľuďmi, to, čo sa reálne počíta, sú konkrétne kroky, e, konkrétne e, výsledky a to je oveľa dôležitejšie než len úmysly a slova moderný, otrok, eh, moderný obchod eh, s ľuďmi, eh, trhy s otrokmi v Líbii a na iných miestach vo svete, kde sú ľudské bytosti predávané a kupované ako, ako lacný tovar. To je niečo, s čím, čo nezastavíme, ak nezačneme konať teraz. Treba si uvedomiť, že tie opovrhnutia hodné, tie choré mysle, ktoré zneužívajú zraniteľné deti, chlapcov a dievčatá, ehm, beznádejných, zúfalých, dospelých ľudí, ženy aj mužov, tak to všetko bude kontinu- ďalej kontinuálne zarábať astronomickým spôsobom, ak nedokážeme zakročiť teraz. tá nezmazateľná škoda, tie, tie rany na telách a dušiach obetí, to je niečo, čo nedokážeme opraviť ak, alebo zvrátiť, ak nezačneme konať bezprostredne teraz ako veľmi dobre viete, e, nie je to niečo nové a e, nedieje sa to len v nestabilných krajinách. Obchod s ľuďmi je niečo, čo sa deje aj priamo tu, v Európe. Ako bolo správne e, spomenuté vo vašej otázke, je naozaj veľmi silný rodový rozmer, ktorý, ktorý tento problém má hoci dostupné dáta nemapujú tú reálnu škálu tohoto fenoménu. Je takisto pravda, že tieto zúfalé ľudské bytosti, bytosti sú častokrát zneužívané za účelím, účelmi sexuálneho priemyslu alebo mm, čiernej práce. A preto to, čo teraz potrebujeme, je konkrétne sa zamerať na špecifické charakteristiky tejto trestnej činnosti a vysporiadať sa s nimi pomocou adekvátnych nástrojov. Buďme k sebe ale úprimní. Samotný boj proti obchodu s ľuďmi sa e, nedeje tu, na úrovni európskych inštitúcií. Je to práve v teréne. A sú to členské štáty a orgány členských štátov, ktoré musia konať tam, kde to je nevyhnutné a spájať úsilie tam, kde sa to žiada. Ako je už zrejme, komisia bude naďalej samozrejme podporovať všetko úsilie e, v týchto operačných aktivitách. Jasným príkladom nášho spoločného úsilia môže byť napríklad aj informácia, ktorú poskytuje Europol. Od roku 2016 až do začiatku decembra 2017 bolo 2476 nových prípadov obchodu s ľuďmi, ktoré boli odkázané alebo ktoré boli presmerované na Europol. 10 664 potenciálnych obetí bolo eh, identifikovaných. Väčšina z nich je vlastne v, eh, sú vchádzači o azyl. 10 449 obetí bolo zaznamenaných do databáz Europolu. Väčšina z nich opäť boli občania Európskej únie. To, to všetko je vďaka veľmi ambicioznému a progresívnemu prístupu a práve vďaka tomuto sme dokázali my v Európskej únii vytvoriť naozaj veľmi pevný právny eh, a legislatívny rámec, ktorý eh, prináša Európu do popredia, do prvej línie globálneho úsilia boja proti tomuto fenoménu. Teraz je naozaj čas, aby sme plnohodnotne implementovali a presadili tento silný a moderný e, právny rámec, to, túto, e, súba, súbor nástrojov, ktoré máme a e, nasadili ich v koordinovaných a zacielených aktivitách. Môj osobný cieľ je prinášať konkrétne hmatateľné výsledky, tak aby sme to, čo mali najviac reálne presaditeľné v praxi a presadili aj konkrétne zmeny v teréne. To je aj dôvod, prečo minulý september sme presadili e, zoznam konkrétnych opatrení, ktoré majú posilniť naše aktivity, tak aby sme dokázali prerušiť ten modus operandi jednotlivých obchodníkov, e, prevádzačov ľudí, aby sme posilnili práva obetí, aby sme zintenzívnili e, vnútorné a vonkajšie úsilie, a to v podobe koordinovaného úsilia, rovnako ako aby sme rozšírili našu znalostnú bázu a zároveň, aby sme vytvorili zacielenú finančnú podporu budeme monitorovať toto napredovanie e, v aktivitách, ktoré boli vytýčené a budeme informovať túto snemovňu o napredovaní, rovnako aj radu, a to už e, začiatkom roka 2018. Európska únia aktualizuje e, celoeurópske štatistické dáta o tomto fenoméne a tieto dáta budú tiež sprístupnené do ďalšej správy o napredovaní v roku 2018, vrátanie rodového rozmeru detí, ktoré sú dotknuté týmto e, problémom a, a takisto, keď budem hovoriť aj o formách zneužívania. Momentálne veľmi podrobne a pozorne skúmame, akým spôsobom členské štáty splňajú smernicu o boji proti obchodu s ľuďmi a nebudeme váhať, aby sme iniciovali aj konania o porušení proti členským štátom tam, kde to bude nevyhnutné. Čo sa týka e, inšpekcií práce, tak v tomto smere komisia už čoskoro príde s druhou správou, ktorá bude zameraná na implementáciu e, sankcií pre zamestnávateľov. Okrem toho, rod hrá, samozrejme, rodová, rodový rozmer hrá kľúčovú rolu aj v našom novom súbore aktivít. V tomto smere budeme úzko spolupracovať s Európskym inštitútom pre globálnu rovnosť, tak aby sme dokázali dosť presadiť praktické usmernia pre členské štáty ohľadom toho, akým spôsobom implementovať tieto opatrenia v oblasti smernice o obchode s ľuďmi, tak aby sme dokázali ich presadiť aj ochranu z rodovej perspektívy. Ďalej, čo sa týka konkrétnych zdrojov, ktoré sú alokované e, pre tento rodový rozmer, tak komisia e, má komplex, naplánované komplexné prehodnotenie svojich politík pre rok 2016 z roku 2016 a vtedy sa preukázalo, um, takmer 20 všetkých financovaných projektov bolo rodovo špecifických a to v období um, 2004 až 2015. Budúce finančné priority uh, komisie zabezpečia to, že rodový rozmer bude účinne um, pokrytý v našich aktivitách. A práve v tomto smere to, e, táto posledná výzva v rámci Vnútorného fondu pre bezpečnosť, e, azyl a migráciu by mal umiestniť prioritu najmä na rodový rozmer. No a v neposlednom rade ďalšia správa o napredovaní by mala zabezpečiť takisto aj e, aktualizáciu celoeurópskeho napredovania, ku ktorému došlo vo vyšetrovaní a to práve na základe informácií z členských štátov a bude to pokrývať obdobie od roku 2015 až po rok 2017. Všetkým ďakujem veľmi pekne za pozornosť a čo je a zdá najdôležitejšie, ďakujem aj za vašu podporu. Všetci sme na jednej lodi. Je dôležité, aby sme sa dokázali vysporiadať s týmto opovrhnutia hodným fenoménom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz začneme vystúpenie rečníkov v mene politických skupín za skupinu európskych e, ľudovcov a kresťanských demokratov pani poslankyňa Matera. Nech sa páči minútu a pol, Barbara, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, považujem za paradoxné, že v roku 2018 ešte stále musíme hovoriť o otroctve e, pretože keď hovoríme o zaobchádzaní so ženami, dievčatami, deťmi za účelom sexuálneho zneužívania, a pracovného zneužívania. Neexistuje žiadne iné slovo, ktoré môžeme použiť než otroctvo. Vo svete sú e, vo svete je stále obrovské množstvo otrokov, z toho jedna štvrtina sú deti. Desiatky tisíc ľudí sú nutení do nutenej práce, sú to obete sexuálnej práce, alebo sú segregovaní ako otrovci. V rámci našej civilizovanej Európe podľa dát, ktoré zabezpečila Európska komisia, 79% týchto obetí obetí obchodovania e, s ľuďmi sú určení pre prostitúciu alebo sexuálne zneužívanie. Nie je to po prvý krát, keď v tejto sále sa nachádzame ehm, a diskutujeme o obchode s ľuďmi a o o páchateľoch tohoto zločinu a o tom, ako je nevyhnutné chrániť obete. Ale ak e, by nebol dopyt, nebol by ani trh a práve preto je nevyhnutné, aby sme mali európsku, homogénnu a prísnu legislatívu, ktorá by nám umožní účinnejšie prenasledovať páchateľov aj klientov, a to vo všetkých e, oblastiach únie. V tomto smere je dôležité, aby komisia bola účinným um, bojovníkom za tento postoj a všetky agentúry ako Europol by mali mobilizovať všetky naše e, vyšetrovacie kapacity, najmä e, do hraničných krajín. Sme v roku 2018 a stále e, sme trhom pre sexuálnych otrokov. Takže pripomínam slova Simony Veil, ktorej slova sme si minulý rok pripomínali, ktorá hovorila, že Európa musí ukázať, že je príkladom, príkladom v uplatňovaní ľudských práv. Takže konečne to preukážme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolegyňa a teraz v mene skupiny zjednotenej lavice, severskej lavice, má slovo pani poslankyňa Arena na minútu a pol. Maria, máš slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Hodnotenie smernice o obchodovaní s ľuďmi z roku 2016 komisie ukazuje, že e, sexuálne zneužívanie e, je najrozšírenejším formom otroctva v Európe po pracovnom zneužívaní. Ženy a mladé dievčatá sú toho hlavnou obeťou a návšteva socialistov demokratov na Sicílii v oblasti polnospodárstva nám dala jasný príklad tohto moderného otroctva. Samozrejme, Sicília nie je jediným miestom, kde sa to deje. Rumunky nie sú jedinými obeťami v Európe. Takisto tu máme nigerijských maloletých, prostitútov, v, prostitútky v Bruseli. Je toho príkladom. Hovorí sa o sexuálnom zneužívaní, ale sú tu aj zneužívania zo strany firiem, jednoducho preto, lebo majú záujem e, robiť krátkodobý zisk tým, že platia minimum. A ja žiadam, aby ak teda pracujeme na sexuálnom zneužívaní, tak je dôležité v obchodovaní s ľuďmi to, že musí tu byť zodpovednosť zo strany európskych podnikov, ktoré dnes zneužívajú tieto osoby, či už je to v poľnohospodárstve, e, pesovne paradajkov, ale, paradajok, alebo v zbere jablk, alebo v iných oblastiach, pretože chcú predávať produkty za minimálnu cenu v supermarketom bez škrupul. Takže, pán komisár, myslím si, že je dôležité na jednej strane žiadať členské krajiny, aby rešpektovali túto smernicu. To je zodpovednosť komisie. Je tu smernica, členské krajiny, ktoré ju nerešpektujú, ale tiež musíme dať e, nástroje členským krajinom, napríklad sociálne inšpekcie, aby sme kontrolovali pracovné právo, pretože prostredníctvom tohto práva ochranou práce môžeme ochrániť aj tieto osoby a je na, dôležité, aby aj podniky rešpektovali takéto pravidla. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, má slovo pani Forenca za GUE NGL. Eleonora máš jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Hovorme o fenoméne, ktorý je eh, na, na hranici medzi rasizmom a sexizmom 76 obetu obchodu s ľuďmi podľa správy Európskej komisie zverejnenom v roku 2017 sú ženy. E, tie najčastejšie miesta povodu sú Čína, Albánsko, Maroko a ďalšie krajiny e, sú určené pre sexuálne zneužívanie. Ďalšie dáta hovoria, že 76 obetí e, je určených pre sexuálne zneužívanie. Takže sexuálne otroctvo má veľmi významný mačistický e, rozmer a hovorí o zneužívaní e, ľudí, ktorí zneužívajú toľko bielých európskych občanov, ktoré vlastne porušujú, ktorí porušujú e, ľudské práva. Hovoríme o boji bez hraníc, o boji proti rasizmu a sexizmu a chcem osobne poďakovať pani poslankyni Matera za to, že citovala Simonu Weil a nie Silvia Berlusconiho najmä keď teda hovorím o téme sexuálneho zneužívania. Grazie, e adesso la parola. Ďakujem pekne a teraz má slovo e, pani poslankyňa Reintke e, v mene zelených. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne a kolegovia, pán komisár. Ženy a dievčatá nie sú obete. Ženy a dievčatá Eh, z nich robia obete eh, a ženy a dievčata sú silné a odolné, ale príliš často sú eh, vykoristované, príliš často sú vykoristované systémom, ktorý je tu preto, aby pár malo zisk a mnohí z neho trpeli. A nie je e, znakom slabosti týchto žien, že sú e, e, vykorisované. Je to znakom našej slabosti, že to dopustíme, že sme tak veľa žien a dievčat nenechali žiť v slobode v Európskej únii. A zodpovednosť Eh, si prehadzujú medzi sebou jednotliví zodpovední. Ak sú členské štáty príliš slabé na to, aby implementovali smernicu, ktorá tu už je, tak komisia musí byť silná, pretože potrebujeme väčšiu policajnú spoluprácu aj cez hraničnú, Potrebujeme, e, aby páchatelia videli dôsledky za svoje konanie. Potrebujeme lepšie vzdelanie pre policajtov, pre e, orgány spravodlivosti, pretože často ani nevedia, ako sa zachovať v prípade obchodovania s ľuďmi a potrebujeme spravodlivosť a podporu pre tých, ktoré sa, tých ktorí sa stali obeťami, pretože často sú opustení. E, ženy a dievčatá, ich práva, to je nedokončená úloha 21. storočia, takže konečne poďme, poďme niečo robiť a zmeňme tento perfidný systém. Ďakujem. E, Ďakujem pekne. A teraz e, pani poslankyňa Dornano za FDD na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ako to pripomenula e, komisie, tu je ako 15 tisíc e, obetí e, zneužívania a vykoristovania ľudí v roku 2014 vznikla vlastne mimo Európskej únie. Ja citujem, sieť obchodníkov s ľuďmi profituje z nelegálnej migrácie, zameriavajú sa na najzraziteľnejšie ľudí a síce ženy a deti. Upresníme, že obchodníci čoraz viac zneužívajú azylový systém. A v odpovedi z júla 2017 komisia hovorí, že sa obráti proti členským krajinám v prípade, že budú zle aplikovať e, smernicu proti obchodovaniu s ľuďmi. Nemôžeme byť len iné ako prekvapení úplným, úplnou absenciou um, um, krokov zo strany komisie, um, ktorá nekoná proti, tejto, pro tomto modernému otroctvu a zneužívaniu žien a detí. Ďakujem pekne. A teraz eh, dávame slovo pani trozinsky v mene NF. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia, nútené žobranie sú realitou v, e, našich krajinách a v celom svete. Je to e, tak ziskové ako drogy e, a v našich mestách sa stretávame každý deň s mužmi, ale hlavne ženami a deťmi, ktoré sú zneužívané mafiánskymi systémami Niektorí sú v EÚ, niektorí z iných krajín. UNICEF hovorí, že tu máme navýšenie e, e, v počte žien a detí z Nigérie. Čo, nazýva, čo navrhujete? Chcete, aby e, komisia ešte viacej postihovala z krajiny, ktoré nerešpektujú niektorú smernicu aj povinnosť voči Únii? Či to pomôže obetiam? Odmietate Eh, šengenský systém, eh, ktorý potrebuje bojovať proti takýmto eh, krokom. Európska únia chce navýšiť kvóty migrantov, ktoré znovu vženú tieto obete do, do rúk takýchto obchodníkov Snažíte sa vyriešiť situáciu, ktorá by sa dala zvládnuť bez takýchto politických len opatrení. Ďakujem pekne, pani uh, eh, uh, eh, Trostinsky. A teraz dám slovo pani Doc za NI za minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Obchodovanie s ľuďmi je vážnym zločinom, môže mať vplyv na kohokoľvek bez ohľadu na eh, pohlavie či národnosť. Uh, Eh, týka sa eh, veľkých miest v Spojenom kráľovstve v Európskej únie. Ženy a deti sú viac ako 70-percentným podielom celkových obetí. Eh, národné štatistiky o kriminalite hovoria, že v Spojenom kráľovstve sú desiatky tisíce obetí takýchto zločinov. Predošlé odhady sa týkajú 10 až 13 tisíc v Spojenom kráľovstve Myslím si, že to je iba špička ľadovca. V roku 2015 e, obchodovanie s ľuďmi a vykorisťovanie v, e, v Severnom Írsku vydlaždilo cestu e, širšej legislatíve, ktorá podporuje tých, ktorí boli obeťami obchodovania s ľuďmi. Je, potrebujeme podporiť obete, kompenzácie, Potrebujeme e, tých, ktorí budú pomáhať e, deťom a podporovať e, vyšetrovanie. Legislatíva môže urobiť iba obmedzené kroky. Pokiaľ ide o bežný život, je tu vzrastajúca šanca, že sa stretnete s takýmito obeťami. Vzdelávanie je jediným spôsobom, ako odstrániť ten, tento strašný zločin. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Šojdrová na minútu a pol. Michalo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolegyňa a kolegovia, je to veľmi smutné toto počúvať, pretože obete obchodovania s ľuďmi sú stále vyššie štatistiky. 2 milióny ľudí, to je veľmi smutná štatistika. Samozrejme, tak ako ste povedali, prevažujú ženy a deti, ktoré sú veľmi ohrozené. Potom sú to tiež sektory, kde je žien najviac o otrockej práci. Hovorilo sa o poľnohospodárstve, ale aj výstavba, výroba alebo domáce práce. A keď sa pozrieme na geografiu, tak sú to predovšetkým ženy z Albánska, Číny, Maroka, Nigérie a Vietnamu. Takéto obchodovanie s ľuďmi samozrejme sa nemôže tolerovať a preto je správne, že hľadáme riešenia, ktoré budú efektívnejšie. Česká republika v oblasti boja proti obchodovaniu je cieľovou a tranzitnou krajinou, nezdrojovou. Poskytujeme ochranu a pomoc obetiam prostredníctvom špecifických programov a spolupracujeme s mnohými neziskovými organizáciami. Chcela by som zdôrazniť, že práve neziskový sektor je veľmi dôležitým partnerom boja proti obchodovaniu s ľuďmi a preto by som doporučovala, aby aj ostatné krajiny zvážili väčšie zapojenie tohto sektora. Vzhľadom na národné špecifika by bolo tiež potrebné posilniť činnosť práve na národnej úrovni, aby sa identifikovali konkrétne sektory a územia, kde sa musí posilniť podpora a pomoc týmto obetiam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Martin, minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, naše hodnoty majú nejakú cenu? Mm, náklady sú s tými spojené. Niekto, pre niektorých je tu jasná cena, uh, napríklad ako kilo paradajok, ale to neplatí pre Sicíliu. Bol som tam a videl som všetko to zneužívanie spojené s týmto odvetvím. Napríklad, pokiaľ ide o čery paradajky, to sú uh, takí mali šéfovia, a eh, pracovníci tieto paradajky sú výsledkom sexuálneho, sociálneho zneužívania tunisaniek a iných a žien z iných afrických krajín eh, zo strany týchto firiem. Toto sú obete obchodovania, eh, ktoré eh, snívajú o lepšej budúcnosti, ale nikdy sa to nestane. Toto obchodovanie je odsudenia hodné čoraz viac a ja chcem vzdať ho týmto obetiam, ale nestačia len do, dobrá vola a dobré pocity. Toto neukončí, toto obchodovanie. Preto sa vás pýtam, pán komisár, Predstavíte nám našu, vašu stratégiu po roku 2016 eh, proti obchodovaniu eh, s týmito eh, ženami. Stratégia, ktorá musí byť efekto, efektívna, musí reagovať na naliehavú situáciu, musí potrestať členské krajiny, ktoré nerešpektujú právne nástroje, ale tiež mm, je tu potrebná finančná pomoc, aby sa bojovalo proti tomuto zlu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Kuneva na minútu a pol. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. V, v talianských skleníkoch tam, kde sa pestujú huby v Holandsku, sú katastrofálne pracovné podmienky, rovnako tam, kde sa pestuje špargla v Českej republike a pred pár rokmi aj pri zbere jahôd v Grécku. Obchodovanie s ľuďmi a vykoristovanie pracovníkov v Európe by nás naozaj nemalo naplňať hrdosťou. Nejde len o E, túto e, nejde len o polnohospodárstvo, ale aj cestovný ruch e, a nejde len o, o, prostitúciu, aj polnohospodárstvo, cestovný ruch a tak ďalej, získavajú takto pracovné sily a naozaj sa to dá porovnať s moderným obchodovaním s otrokmi. Kontroluje komisia, či príslušné E, smernice na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a e, v prospech sezónnych zamestnancov sa aj realizujú, alebo sa komisia zaujíma iba o finančné predpisy. Tam, aby sa problém vyriešil, potrebujeme inteligentné kontroly pracovného práva, tak ako som už hovorila vo svojej správe e, k domácim zamestnancom je potrebujeme transparentné predpisy, aby sme sa mohli starať aj o migrantov a potom sa musíme postarať o to, aby sme 20, sa dostali už do toho 21. storočia, čo sa týka pracovného práva iba tak. Dokážeme bojovať proti strachu. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Parker na 2 minúty. Margot, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Obchodovanie so ženami a deťmi za e, účelom sexuálneho vykoristovania, pracovného vykoristovania e, e, je stále veľmi veľký jav. V roku 2016 približne jedna z troch potenciálnych obetí moderného otroca boli deti, ale tie odhady naozaj podceňujú skutočný rozsah toho, čo sa deje. Ukazuje sa len to, čo sa nahlásia. V niektorých prípadoch sú nekonzistentnosti vo vykazovaní tá e, zneužívanie detí je kruto realitou. V roku 2015 10 tisíc migrantských detí sa v Európe stratili podľa Europolu a to e, všetky hľadali lepší život e, a na miesto toho sa dostali do situácie, kde sú sexuálne zneužívané alebo kde sú v detských manželstvách sú naozaj zneu, veľmi zraniteľné, pokiaľ ide o zneužívanie a obchodovanie ako sme dopustili zhoršenie tohto eh, potlačenia ľudskej dôstojnosti. Eh, eh, Pašeráci využívajú ženy a deti za peniaze a ľudia sú len pešiakmi v tejto kriminálnej hre a pre zločincov jedna osoba, e, ktorá zomrie, nemá prakticky dopad na ich e, zisk a e, problém sa ďalej iba zhoršuje. Nepomáhame obetiam, napomáhame páchateľom. Keď Spojené kráľstvo nerobí ani kontrolu mm, ohľadne vlastne situácie, dá sa očakávať, že sa niečo vyrieši. Ak sa táto téma nebude riešiť, e, obete nemajú žiadnu nádej. Ďakujem. Thank you very much. E Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Anna Head na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už e, rok, od roku 2016 tu je stratégia tu, tu chýba stratégia na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, keď komisár Avramopoulos slobuje, že to e, začne sa uplatňovať a potom tu bolo v decembri tzv. oznámenie o obchodovaní s ľuďmi, čo je dokument, ktorý prakticky nebude mm, mať rovnaký význam ako táto stratégia. Som veľmi e, sklamaná, som nahnevaná, že komisia takto konala. Ja som pracovala s touto otázkou obchodovania s ľuďmi E, za posledných 10 rokov v Európskom parlamente a stále som sa stretávala s odporom. Je e, nepochopiteľné, že že e, sa tu e, nedokážeme skoordinovať. Je to cezhraničný jav a musíme spolupracovať. Potrebujeme spoločnú stratégiu. Ak znížime ambíciu v tejto otázke, tak vysielame akýsi signál členským štátom, že EÚ e má iné priority a že páchatelia môžu naďalej páchať trestné činy. Politický signál je veľmi dôležitý, aby EÚ konala veľmi odhodlane tento, toto obchodovanie s ľuďmi priam lavínovo narastá a my musíme jednoducho prioritizovať boj proti páchateľom, musíme kriminalizovať aj používateľov týchto služieb, obeti obchodovania s ľuďmi, musíme túto otázku vyzvihnúť do centra pozornosti a e, musíme sa pozrieť aj na to, ako mm, e, nasadiť prostriedky cezhraničnej spolicárnej spolupráci v tejto oblasti. A chcem e, tiež poukázať na to, akú váhu má e, úloha koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Potrebujeme mať e, takúto sekciu, aby sme dosiahli úspech tejto práci, aby sme bojovali proti obchodovaniu s ľuďmi v celej EÚ. Ako dlho ešte máme dopustiť obchodovanie s ľuďmi v Európe? Kedy komisia predloží stratégiu, aby sme mohli aktívne a konkrétne postupovať proti obchodovaniu s ľuďmi? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Pimenta López na minútu. Nech sa páči, João. Obrigado, senhor prezident. Sabemos que o crime organizado tira... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľmi dobre vieme, že organizovaný zločin profituje sexuálneho zneužívania. Je to skrátka oveľa lukratívnejšie než napríklad obchod s ľuďmi alebo obchod s drogami. E, pranie špinavých peňazí a daňové raje to vlastne napomáhajú. Jeden z cieľov obchodu s ženami je v podstate zabezpečiť a presadiť aj nútené manželstva, nelegálnu nekalú prácu a e, ďalej presadzovať takmer až otrocké podmienky, v ktorých pracujú ľudia. Potrebujeme účinnejšiu prohibíciu. Prostitúcia je hambou spoločnosti. Tisícky žien sa ocitajú do akejsi formy e, otroctva ako obete obchodu s ľuďmi a iných fóriem zneužívania. Niektorí ľudia hovoria, že prostitúcia je dobrovoľná alebo že to je voľba e, ženy, ale je to porušenie základných práv ženy, fyzického, psychického zdravia a základných práv. Je to v podstate len cieľené zneužívanie chudobných žien. Je to naozaj zásadné porušenie ľudských práv a práve preto musíme odmietnúť akékoľvek iniciatívy, ako napríklad tie, ktoré niektorí ľudia predkladajú v Portugalsku teraz, aby legitimizovali prostitúciu. A to má viesť aj k legitimizácii tohto, tohto typu obchodu s ľuďmi. Ďakujem veľmi. Ďalej má slovo pán Panceri. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ako som už hovoril, netreba sa pozerať ďaleko na to, aby sme našli príbehy sexuálneho zneužívania alebo pracovného zneužívania ľudí. Dennodenne vnútri Európskej únie nachádzame takéto situácie a sú tu obete, e, ktoré sú častokrát, e, no mnohokrát e, ženy, respektíve mladé dievčatá, ktoré spadnú do pasce sexuálneho zneužívania. Pre mnoho z nich je zneužívanie aj pracovné musíme to ukončiť, tieto ťažké pracovné podmienky a mizerné mzdy sú to, čo to vlastne je tiež formou otroctva. Smutným príkladom je moja krajina, kde mnoho žien je zamestnaných v polnohospodárstve v podmienkach, ktoré sú skutočne nehumánne. V niektorých prípadoch eh, vedú tieto pracovné podmienky až k umrtiam ako je napríklad prípad Paula Clemente, ktorá v roku 2015 prišla o život v Púli vo veku 49 eh, rokov. Eh, zabilo ju vlastne teplo pri zbere hrozna za 2 eurá na hodinu. Teraz vidíme, akým spôsobom e, fungujú tie systémy intermediácie, ktoré vlastne spája, e, vedú k viacnásobnej komplicite. Európska únia musí zasahovať a nehovoríme len o zabezpečení alebo o potrestaní e, páchateľov a obchodníkov s ľuďmi, ale musíme sankcionovať aj firmy, ktoré sú do tohoto zapojené Ide o politiku, e, ktorá vedie k tomu, že mnoho žien vlastne nemá možnosť rozhodnúť o svojej budúcnosti a e, sú obeťami iných záujmov. Je nevyhnutné nájsť také nástroje, ktoré budú účinnejšie bojovať pri takémuto zneužívaniu. Sú nevyhnutné politiky, ktoré budú zabezpečovať adekvátne dôstojné podmienky e, pre ženy. Zabezpečujem ekonomickú nezávislosť. Potrebujem politiky, ktoré budú prísnejšie chrániť a brániť práva ľudí a ich plnohodnotné presadzovanie. Pán komisár, treba prejsť od slov k skutkom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pani poslankyňa Bajína na jednu minútu. Angela, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, príjem dobrý večer vám všetkým, vážený pán komisár. E, pracovné zneužívanie v Európskej únii je bohužiaľ dennodennou realitou. Samotná agentúra pre základné práva nás upozorňuje na takéto veľké nerovnosti, na svetovej úrovni a takisto aj na zvýšenie pracovnej mobility, ktorá v podstate podporuje e, sexuálne zneužívanie. Rovnako nám hovorí, že aj e, pracovná zmluva alebo povolenie na pobyt neznamená, že sa tým vyhýbame nespravidelným situáciám. Aj v Európskej únii vlastne v našej vnútorne dochádza k rôznym formám zneužívania. Takáto zneužívanie má ženskú tvár. Sexuálne a pracovné zneužívanie medzi ženami, ako veľmi dobre viete, je o mnoho rozšírenejšie medzi ženami než medzi mužmi tri z každých štyroch obetí sú e, ženy. A v kontexte toho všetkého potrebujeme rozhodné a politické aktivity, nielen deklarovanie úmyslov, koordináciu medzi komisiou a členskými štátmi ohľadom e, účinnejšieho, e, účinnejšieho chránenia ľudí, väčší sociálny dialog, najmä pri boji s, s neoliberálnymi politikami, ktoré musia účinnejšie chrániť pracovníkov Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým. A teraz má slovo pani Ward, ktorý má slovo na minútu a pol. Nech sa páči, Julie. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, náraz obchodu s ľuďmi je téma obrovských obáv, najmä pre feministov. Ako veľmi dobre vieme, ženy sú o mnoho, sa o mnoho skôr stanú obeťami obchodu s ľuďmi, najmä za účelom sexuálneho zneužívania. Tento fenomén je v úplnom protirečení s našimi základnými hodnotami, rovnako ako aj s európskou a národnou legislatívou. Preukazuje to, že ženy stále v mnohých prípadoch eh, nemajú právo na svoju základnú humanitu, na svoju ľudskosť a objektívne práva. Dovolte mi aj počerknúť právo transsexuálnych pracovníkov. Ich situácia a hlas je častokrát prehľadaný. prehľadaný E, veľa týchto vražd je vlastne páchaných aj proti sexuálnym pracovníkom, ktorí sú obeťami takejto, takýchto podmienok. Ich skúsenosť musíme zobrať do úvahy a naše politiky by mali mať aj špecifický transfokus. E, veľmi ma ale aj zaujíma to, akým spôsobom e, komisia, alebo ktoré konkrétne kroky prijala komisia preto, aby ukončila obchod s ľuďmi je naozaj hanebné vidieť, že naše vlády e, túto tému obchodu s ľuďmi e, vraj berú e, účinne, najmä keď bránia teda e, migrantom, aby sa dostali do, Európu, do Európy, ale nedokážu rovnako rozhodne konať, keď ide o ochranu európskych žien a trans ľudí. Teším sa na vašu odpoveď, pán komisár. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Boylen na jednu minútu. Nech sa páči, Lin, máš slovo. Ďakujem pekne. Rok 2018 a tu v Európskej únii máme ľudí, s ktorými sa obchoduje za e, pracovné, na, kvôli pracovnému a sexuálnemu zneužívaniu. Sú to otroci. Ženy a deti sú veľká väčšina e, tých, ktorými sa obchoduje v čase, keď dochádza <clears throat> proti sexuálnemu zneužívaniu detí, nesmieme zabudnúť na všetky tie ženy a deti, ktoré sú najzraniteľnejšie nie je neakceptovateľné, aby e, obchod s ľuďmi za účelmi takéhoto zneužívania ďalej narastal. Je imperatívom, aby Európska únia v tomto smere konala, aby sme ukončili tieto e, nehumánne a tvrdé zaobchádzanie s ľuďmi pachatelia, musia byť prevedení pred spravodlivosť. Členské štáty musia spolupracovať, aby sme dokázali účinnejšie e, potrestať tých ľudí, ktorí využívajú prácu takýchto ľudí Členské štáty musia účinnejšie bojovať e, s týmito fenoménmi pomocou jednotlivých e, smerníc, ktoré máme a zároveň je nevyhnutné, aby sme využívali aj segregované dáta, e, tak aby sme plne poznali rozsah tohoto, tejto katastrofy a zároveň, aby sme dokázali eradikovať otroctvo raz a prevždy.

Grazie, kolega. E Des... Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz má slovo pani poslankyňa Kiniči eh, na jednu minútu. Nech sa páči, Katarína, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Eh, obchod s ľudskými bytostiami ktoré vlastne e, to vopred určuje žene, devčatá na smutný osud, je fenomén, ktorý nejako neustupuje, ale e, ktorý aj po schválení smernice z roku 2011 naďalej e, zaznamenáva veľmi znepokojujúci rast, pretože benefituje z prebiehajúcej migračnej krízy. Počas tejto krízy vidíme, že počet mladistivých bez sprievodu exponenciálne narastol Ehm, takisto aj dnes nedokážeme adekvátne vysporiadať sa s veľkou časťou tých mladých ľudí, ktorí sa ocitnú v sieťach zločineckých skupín, ktoré ich sexuálne zneužívajú alebo ich využívajú na rôzne nekalé práce alebo nelegálne zamestnávanie. V tomto smere má komisia povinnosť zasiahnuť a konať. Členské štáty by mali plne nasadiť smernicu o boju proti zneužívaniu e, ľudí. Je naozaj nevyhnutné e, spomínať aj to, že narastá počet takýchto prípadov, treba zlepšiť procedúry pre identifikácie obetí a samozrejme poskytnúť im aj špecializovanú pomoc a podporu, ako aj špecifickú starostlivosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Ďalej má slovo pán poslanec Marias na jednu minútu. Nech sa páči, Parakalo Notis. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Obchod s ľuďmi a e, ženami a dievčatami v Európskej únii je stále na zostupe. Sú tu štatistické dáta, ktoré nám preukazujú, že musíme začať e, odhodlania a jasne konať. Vieme, že 76 ľudí sú ženy, e, ďalších 15 sú deti E, tie častokrát pochádzajú z krajín ako Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko. A sú to najmä osoby zamestnávané eh, na nelegálnom trhu práce, častokrát v polnohospodárstve. Členské štáty musia účinne konať, eh, musia uplatňovať predovšetkým smernicu o boji proti obchody s ľuďmi. Musíme účinnejšie eh, trestať páchateľov takéto trestnej činnosti, prekaziť ich beztrestnosť, zároveň nevyhnutné, aby sme navýšili našu koordináciu aktivít medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďalej má slovo pani Bilbao Barandika nech sa páči. Máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne za slovo e, pán predseda, vážený pán komisár, situácia v oblasti organizovaných medzárodných zločineckých skupín ehm, si vyžaduje aj globálnu odpoveď, predovšetkým na európskej úrovni a vyžaduje si to aj e, úroveň na globálne na e, medzinárodnej úrovni. Treba si uvedomiť, že iným spôsobom sa nepostavíme tomuto fenoménu. Je, mať, e, je nevyhnutné mať odhodlanosť a dobrú koordináciu a plánovanie na úrovni všetkých európskych orgánov, ale aj členských štátov. Treba si uvedomiť, že si to vyžaduje viac úrovňovú koordináciu, medziinstitucionálnu koordináciu a zároveň aj mobilizáciu konkrétnych e, služieb, aby sme dokázali e, takýmto spôsobom e, riešiť e, na úrovni krátkodobej, strednodobej a dlhodobej napríklad tento plán. Podobná situácia bola aj v Baskicku, ktorá vlastne trvá už od roku 2004. Dovolte mi doplniť 4 otázky. Môže komisia doplniť, že nárast týchto aktivít zločineckých skupín je účinne úmerná aj tomu, že je tu už viac ako 30 tisíc mladistvých, ktorí sa stratili v Európe, mladistvých bez prievodu, ktorí sa stratili. Ehm, takisto je súvis medzi týmito stratenými mladými mladými ľuďmi a aj nárastom e, medzinárodných adopcií, alebo teda adopcií bez e, uvedenia pôvodu týchto detí. Ďakujem veľmi pekne a ďalej má slovo e, pán poslanec Epitidios na jednu minútu. Nech sa páči, Georgios. Ďakujem pekne, pán predseda. Obchodovanie s ľuďmi, hlavne s deťmi a dievčatami, na sexuálne a pracovné účely a realitou, ktorá je už z antických dôb. Žiaľ, teraz je to lukratívny biznis a to stigmatizuje našu kultúru, ľudskú kultúru. Európska únia spolu s ostatnými krajinami by mala prijať potrebné opatrenia, aby minimalizovala tento stav a odstránila tento fenomén. Európska únia by sa nemala, eh, ho, nemala by hovoriť len o článku 31 Charty základných práv, kde sa zakazuje otročstvo a nútená práca a uznať právo na čistú prácu. Je tiež dôležité, aby tu bola kontrola v tých krajinách, kde sexuálne a pracovné zneužívanie sú skutočnosťou a Tiež by sa mal zastaviť e, nekontrolované konanie obchodníkov. Tiež zaistiť to, aby sme mali maximálne tresty pre tieto nepriateľné činy. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pánovi komisárovo Avramopoulosovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, chcem začať znovu tým, že sa poďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu, za vaše obsažné a užitočné príspevky. Neskrývam radosť, že som počul to, že my všetci zdieľame rovnaký názor, ktorý som aj ja spomenul v mojom úvode. Máme jasné stanovisko, o tom, že treba ukončiť a vyriešiť tento stav. E, počas e, rokov Európska únia a členské krajiny ukázali silnú angažovanosť postihovať e, týchto zločincov, zabrániť zločinom a čo je najdôležitejšie, chrániť obete. Máme robustnú legislatívu a politický prístup. Teraz musíme zaistiť to, že tu bude plný súlad s právom Európskej únie a budeme operatívnejší v našej práci. Jedine ak všetci budeme spolupracovať, predsedníctvom rady, členské krajiny, Európsky parlament, občianská spoločnosť a naše agentúry, môžeme dosiahnuť rozdiel a sme odhodlaní ho dosiahnuť. Môžem vás uistiť, že komisia sa angažuje, aby znovu posilnila snahu a máme tu prioritné kroky, ktoré sú už teraz implementované. Ja osobne, ako som povedal v úvode, sa angažujem aby sa dosiahli tieto výsledky. Bol by som veľmi rád, keby som mohol informovať Európsky parlament neskôr počas roka o pokroku, ktorý sa dosiahne. Ďakujem za vašu podporu. Ďakujem.